Eh, Dobrý deň všetkým, eh, vážené dámy, vážení páni. Eh, nie sme tu prítomní všetci členovia výboru, dokonca by som povedal, že nás je veľmi málo. Teraz na začiatku schôdze, ale keďže máme málo času, Navrhujem, aby sme presne začali v tejto chvíli, pretože musíme uzavrieť prvý bod programu neskôr o pol desiatej. Chcem e, povedať všetkým kolegom, že na predsedníctve sme boli informovaní, že predsedníctvo, ktoré malo zasadnúť o 11.15, bolo zrušené, na, najmä preto, že väčšina koordinátorov tu nemôže byť prítomná. Ešte by som vám rád oznámil, že konferencia predsedov na poslednej schôdzi sa rozhodla vytvoriť správnu radu, aby sa vytvorila pozícia parlamentu vzhľadom na delegované akty, pokiaľ ide o programy pomoci tretím krajinám bol pozvaný predseda tohto výboru ako zástupca a s cieľom e, vlastne udržať tento program a aplikovať skúsenosť, či od roku 2005 e, som požiadal pána Broka, aby ma na e, tomto zasadnutí zastúpil. Tým by som ukončil oznámenia predsedajúceho a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu a to je dohoda o uľahčení vízovej povinnosti medzi Európskou úniou a Gruzinskom a zároveň budeme riešiť aj bod 4, ktorý sa týka takisto osôb, ktoré e, vlastne nelegálne pobývajú. Rozmawialiśmy... Ďakujem pekne. Hovorili sme o Gruzínsku predtým e, veľakrát vo výbore, aj v pléne za posledných pár mesiacov. Včera členovia výboru sa stretli s pánom Sakašvilim, prezidentom Gruzínska v Bruseli, čiže mali sme príležitosť hovoriť o veľmi vecných témach. Gruzinský prezident ocenil skutočnosť, že Európsky parlament pracuje na týchto dvoch dohodách. Vo výbore LIBE prebiehajú práce k téme podpísania readmisnej dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom a návrh komisie pre rozhodnutie Rady medzi Európskou úniou a Gruzínskom o uľahčení e, vydávania víz. Zdá sa, že táto druhá téma bude e, dokončená koncom oktobra. 23. júna Výbor LIBE preštudoval tento návrh a LIBE e, prediskutuje Grisbeckovú správu v posledných týždňoch septembra a 23. a 6. októbra. Čiže mohli by sme hlasovať v decembri. 17 júna Bruselsko, Brusel a Lisa podpísala dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom a tento režim e, bude uľahčený a proces vydávania víz bude zjednodušený pre mnohých gruzínskych občanov. Cena pôjde dolu zo 60 na 35 eur v 22 kategóriách gruzinských občanov, ktorí budú mať právo na bezplatné víza. V októbri Gruzinsko a Európska únia podpíšu radmisnú dohodu, to je potrebné pre uľahčenie vízového režimu. Dohoda bude účinná od roku 2011, keď Európsky parlament aj Gruzínsko ratifikujú e, tento dokument. Uľahčenie víz alebo rokovania o tom začali v roku 2008. Je to krok vpred k zrušeniu víz. Myslím, že ďalším krokom by malo byť rokovanie o vízach, ktoré by viedlo uh, k zrušeniu víz a to zapadá do celkového rámca východného partnerstva. K readmisným eh, dohodám o príjmaní osôb eh, sa snažíme o posilnenie spolupráce medzi Európskou úniou a Gruzínskom, aby sme bojovali proti nelegálnej migrácii čo najefektívnejšie. Chceme čo najrýchlejšie postupy, aby sme zabezpečili identifikáciu týchto osôb a ich bezpečný návrat domov. teda pre tých, ktorí nemajú právo e, byť prítomní na území Európskej únie alebo ich e, povolenie alebo právo e, už vypršalo. Myslím, že táto dohoda by mala byť účinná čo najskôr. Pokiaľ ide o readmisné dohody osôb, ktoré bez povolenia pobývajú na území Európskej únie, nie je až také problematické. Gruzínsko rešpektuje Európsky dohovor o ľudských právach, ako aj dohovor, dohovor o utečencov z e, roku 1950. Pokiaľ ide o uľahčenie vízového režimu, dúfame, že to vstúpi do platnosti čo najskôr, keďže obe strany chcú, aby e, vzájomná komunikácia občanov bola čo najjednoduchšia, aby sa nadviazali aj napríklad ekonomické vzťahy jednoduchšie. Tiež musíme zvážiť účinok e, tejto dohody o uľahčení vízového režimu medzi Európskou úniou a Ruskom, čo bolo podpísané v roku 2007 a výsledkom tejto dohody Abchádzko a Južné Osecko, kto, teda občania z týchto krajín, ktorí majú ruské pasy, majú ľahší prístup do EÚ ako Gruzinci bez ruského pasu. Takže dúfam, že toto uľahčenie e, vízového režimu, čo je úspech pre Európsku úniu ako aj pre Gruzínsko, uľahčí Gruzincom ich cestovanie do Európskej únie. Podľa mňa toto bude úspech pre nás všetkých. Nemyslím si, že tu budú nejaké zásadné implementačné problémy, pretože Vzťahy medzi našimi krajinami sú všeobecne dobré a je len veľmi málo prípadov odmietnutia žiadostí. Čiže naše skúsenosti sú dobré a teda takto to chcem odporučiť výboru. Teraz reaguje pán predseda. Neviem, či si niekto želá vystúpiť. Na zozname nemáme nikoho, takže žiadny kolega sa nehlási do diskusie. Takže ak súhlasíte, dáme slovo zástupcovi komisie. Neviem, či je tu v sále prítomný. C'è un consulto in atto, lo dico per i colleghi che non stanno vedendo. Myslím si, že teraz zástupcovia komisie sa medzi sebou teraz radia. To hovorím tým, ktorí nevidia na zástupcu komisie. Dávam vám slovo. Komisión. Bernard Filip. Ja chcem iba stručne povedať zo pár vecí. Tieto otázky o uľahčení vízovej povinnosti sú centrálnym prvkom východného partnerstva a podporujeme tento zásadný aspekt približovania obyvateľstva. Rovnako si uvedomujeme, že Európska únia musí kolektívne vyvíjať veľké úsilie, pokiaľ ide o povojnové Gruzinsko, ktoré sa musí obnoviť a to je tiež veľmi dôležitý prvok. A ako to odznelo aj v predchádzajúcom vystúpení, my skôr dôverujeme situácii právneho štátu aj priaznivej situácii v oblasti ľudských práv, lebo e, napríklad Gruzinčania sa stiažujú na niektorých medzinárodných organizáciách, no ale napriek tomu my pokračujeme v dialogu v oblasti ľudských práv s Gruzinskom a tento dialog je mimoriadne pozitívny. Už sme mali tri zasadnutia E, o tejto téme a my plne dôverujeme kvalite dialógu v tejto oblasti, ako aj možnosti e, v prípade, že sa vyskytnú problémy, riešiť ich v otvorenej a takej slobodnej atmosfére, lebo gruzinská e, strana má veľký záujem urobiť v tejto oblasti pokroky správnym smerom. Ah, Ďakujem. Zdá sa, želáte si ešte niečo doložiť? Môžete nám povedať? Uh, jedna vec, ktorú som chcela zdôrazniť, a síce, že tieto dve dohody budú musieť vstúpiť do platnosti naraz. Čiže nemôže to tak byť, že dohoda o vízov, víza, vízová dohoda príde do platnosti pred readmisnou dohodou to nebolo celkom také jasné v tej prezentácii spravodajcu, čiže toto musí byť veľmi jasne povedané. Na tej strane readmisí sme mali dohody, pretože tieto dohody ešte neboli podpísané, čiže trošku predčasne dnes diskutujeme tieto dohody, keďže ešte neboli podpísané. To je spôsobené problémami, ktoré máme so Spojeným kráľovstvom, e, Dánskom a Írskom. Čiže dúfame, že rada bude schopná prijať rozhodnutie o podpise v rámci nasledujúcich niekoľkých týždňov. A potom samozrejme môžeme podpísať dohodu a teda budeme smerovať e, k uzavretiu tejto dohody. Ďakujem za toto dodatočné spresnenie a teraz dám slovo pani Liškovi, aby uzavrel debatu, ak si to želá. Ak si želá ešte nejaký bod objasniť, doplniť, čo tu odznelo. Nie, nechce nič vyjasniť a teraz vám pripomeniem termíny. Výmena názorov, prvá výmena názorov. To bolo dnes, dnes došlo prvé výmene e, názorov. 20. september je lehota na pozmenujúce návrhy, hlasovanie vo výbore AFET 5. októbra. Navrhujem vám tento termín. A tým by som chcel povedať, keď vzhľadom na to, že sme tieto dva body uzavreli, skôr ako je po desiatej a ešte neprišli hostia, ktorí nám budú hovoriť o stratégii v oblasti Čierneho mora, tak urobíme si malú prestávku do pol desiatej.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

Bene, abbiamo atteso qualche minuto per cercare di avere eh, una... Že čakali sme nejaký čas, ale teraz je čas začať. Zdá sa, že už sme e, zastúpení, hoci nie v plnej miere, ale teda dúfam, že sa k nám ešte pridajú účastníci. Máme tu spravodajcov, ktorí teda celkom definitívne prišli na čas, čiže vítame ich všetkých našich hostí taktiež. A ako viete, Európska stratégia pre Čierne more je iniciatíva, ktorá sa snaží stimulovať diskusiu o regióne Čierneho mora a teda diskusiu na úrovni Európskej únie v tomto kontexte. My sa snažíme pripraviť pôdu na diskusiu, ktorá potom bude základom pre dohodu. Pán Minkov je spravodajca. Je to zástupca z e, Sofijského inštitútu pre medzinárodné štúdie a potom tu máme doktora Marka Kaningena z Fondu pre Čierne more. Je to našiel fond. Takže teraz dávam slovo tým, ktorí mm, vypracovávali e, stanoviska pre regionálnu politiku, medzinárodný výskum a ktorí sa chceli alebo signalizovali, že sa chcú zapojiť do programu. Takže slovo dávam e, nášmu maďarskému kolegovi, aby predstavil túto diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám všetkým za to, že ste tu. Vítajte. Vítam aj expertov. Myslím, že naša vďačnosť musí smerovať e, pánovi Albertinimu, nášmu predsedovi a takisto aj sekretariatu AFED za zorganizovanie tohto vypočutia, ktoré podľa mňa je dôležitý krok smerom k vypracovaniu novej vízie, ktorá sa týka regiónu Čierneho mora a aj moj, moja budúca správa o Čiernom mori ide týmto smerom. Sú tu dva dôvody. Prečo vítam túto výmenu názorov a prečo som inicioval túto správu o Čiernom mori? Prvý dôvod. Myslím si, že je to dobrá východisková pozícia pre naše diskusie Ehm, vyplývajúce zo strategickej pozície e, Čiernomorského regiónu. Zvlášť sa to týka európskej bezpečnosti a dodávok energií. Od roku 2007 od pristúpenia Rumunska a Bulharska do EÚ je čiastočne e, Čierne more interným alebo vnútorným morom Európskej únie. Čiže čo sa deje? v Čiernom more má priamy dopad na Európsku úniu. Myslím, že sa dá povedať, že Európska únia si priniesla výzvy aj e, príležitosti spolu s Čiernym morom. No a teraz, ako Európska únia reaguje na tú blízkosť Čierneho mora? Myslím, že sa všetci zhodneme, že najlepšou politikou by bolo umožniť aby Čierne more bolo súčasťou Európskej únie, ale to je trošku ťažký návrh. Čo sa deje v reále? Európska únia uznáva strategickú dôležitosť Čierneho mora eh, od roku 2007, keď zahájila svoju eh, čiernomorskú synergiu. A teraz táto synergia počas svojej krátkej histórie je druhým dôvodom, prečo toto vypočutie by mohlo byť veľmi dôležité. Synergia Čierneho mora má zabezpečiť priestor bezpečnosti, stability, demokracie a prosperity v tomto regióne. Stačí to? A čo táto synergia dosiahla doteraz? Myslím, že sa všetci zhodneme, že čiernomorská synergia bola úspešná, pretože um, zmenila koncept Čierneho mora a označila tento región za strategicky dôležitý pre Európsku úniu. Avšak 3 roky po jej zavedení výsledky sú ešte sporné. Komisia v roku 2008 vydala správu o prvom roku implementácii Černomorskej synergie, ale v roku 2009 a 10 uplynuli a žiadna podobná správa sa nevydala. Niekto povedal, že možno neboli žiadne úspechy, ale to treba prediskutovať, prebrať. Výzvy Čierneho mora sú ešte stále prítomné a niektoré z nich e, sa e, vyvinuli do takých plnohodnotných kríz. Rusko-gruzínska vojna v roku 2008 podľa mňa toto prehobilo ťažkosti v tejto oblasti. Rozšírenie ruskej flotily v Čiernom mori viedlo silným obavám ohľadom bezpečnosti e, Čiernomorského regiónu. Energetická kríza, ktorej súčasťou je Rusko, pretrváva a niektoré čiernomorské krajiny zaznamenali znepokojivé tendencie, pretože majú takú totalitnú alebo autoritatívnu politiku. Problém viditeľnosti pre Čiernomorskú synergiu existuje a ja by som chcel dodať, že tu neboli žiadne e, stretnutia na vysokej úrovni medzi ministrami, ktoré by sa nedávno boli zorganizovali. No a ďalší problém je nedostatok eh, jednotného finančného zdroja, ktorý by sa výhradne venoval financovaniu čiernomorskej politiky. E, a ak teda by som to mal zhrnúť, tak môžem povedať, že je tu potreba, a to naliehavá potreba, aktualizovať e, čiernomorskú synergiu, aby sa integrovala do európskej stratégie. Môžeme budovať na našich skúsenostiach. Nedávno zahájenej e, Európskej stratégie pre Baltské more a myslím, že teraz tu máme synergiu, ale stratégia nám chýba. Čo by teda stratégia priniesla? Podľa mňa by to bolo zabezpečenie integrovaného európskeho prístupu k celému regiónu, čo by viedlo k podrobnému akčnému plánu s jasnými cieľmi, iniciatívami a um, rôznymi porovnávacími normami. Viedlo by to k špecifickému riadku v európskom rozpočte eh, vyhradenému pre európsko-stredomorskú stratégiu. Toto je pár slovami opísaný súčasný stav. Ďakujem pekne a teším sa na slova ďalších rečníkov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, vážený pán spravodajca. A teraz dáme slovo pánovi Minčevovi z Inštitútu pre regionálne a medzinárodné štúdia v Sofii. Nech sa páči, pán Minčev, máte 10-15 minút. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, región Čierneho mora predstavuje veľkú a rástúcu bezpečnostnú hrozbu a ja sa to pokúsim o chvíľu vysvetliť. Tento región prechádza procesom strategickej reštrukturalizácie za ostatných 20 rokov. Po postkomunistickej tranzícii, kedy väčšina krajín e, východnej a strednej Európy a bývalého Sovjetského zväzu sa orientovali na integráciu do euroatlantických štruktúr, pokiaľ ide o hodnoty, pokiaľ ide o inštitúcie, aj záruky bezpečnosti. Teraz máme, tak povediac, opačný proces. Strategické faktory ako Ruská federácia, a tradičné faktory regiónu Rusko a Turecko. Tieto faktory, alebo tieto dve krajiny získavajú vplyv na tieto krajiny a toto je teda tá bezpečnostná hrozba, pretože strategická reštrukturalizácia, z nej vyvstávajú vždy tri základné bezpečnostné otázky. Poprvé otázka hraníc, otázka strategických rovnovách, druhá otázka je otázkou spoločenstiev a ich e, vzťahov, teda tie jednotlivé komunity, problémy, pokiaľ ide o status quo medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva a potom po tretie inštitucionálna slabosť, pretože takéto reštrukturalizácie menia elity, menia inštitúcie a tak ďalej. A toto všetko teraz vidíme v regióne Čierneho mora. Je tu niekoľko paradigiem bezpečnosti v tomto regióne. To prvou paradigmou, tom prvým vzorcom je, tým prvým vzorcom je ten euroatlantický model interdependencia, demokracia v medzinárodných vzťahoch a v bezpečnostných otázkach v zmysle európskeho vnímania. Ale tento model bohužiaľ upadá za ostatných 5 či 7 rokov. Druhý model, toto je bezpečnostný model, ktorý vychádza z mocnosti status quo. Toto je vzorec z 19. storočia, reprezentuje ho e, hlavne Rusko a čím, via, čím ďalej, tým viac aj Turecko. A tá tretia paradigma to sú krajiny, ktoré vznikli nedávno, sú to národné štáty, ktoré budujú ešte len e, svoju štátnosť a snažia sa dosiahnuť novú nezávislosť v rámci inštitucionálneho rámca, e, ktorý je blízky euroatlantickým štruktúram. A potom ešte nový faktor, e, ktorý neustále narastá a zrejme aj bude a bude dôležitý pre bezpečnostnú rovnicu celého regiónu. Toto je radikálny islamistický separatizmus, ktorý sa e, v celom regióne e, Zakaukaska vzmáha. Toto sú teda tie hlavné vzorce. Dochádza k strategickému posunu z jednej e, mocenskej rovnováhy k inej mocenskej rovnováhe. Môžeme teda vychádzať z viacerých bezpečnostných aspektoch. Poprvé, vojenská bezpečnosť. Je tu viacero pozitív, pokiaľ ide o túto vojenskú bezpečnosť. Bohužiaľ je tu e, však e, veľké zbrojenie, posilňovanie vojenských zložiek. Máme novú ruskú základňu v Abcházsku a v Severnom Osecku. Máme novú tureckú základňu, e, ktorá vznikla v západnej provincii Azerbajdžánu pri hranici s Arménskom. Ďalej sa posilňujú kapacity v Zakaukásku, hlavne Azerbajdžan a Arménsko e, sa vyzbrojujú. E, narastá počet e, vojenského personálu, zbraní a vzniká veľký tlak pokiaľ ide o tie latentné konflikty, ktoré v Zakaukasku existujú, hlavne Južná Južné Osecko, Abchazsko a Náhorný Karabach. E, táto situácia je riziková, pretože e, môže viesť k vyhroteniu tých latentných konfliktov, teda môžu sa stať reálnymi konfliktami a mohli by teraz vzniknúť vojenské konflikty, ktoré samozrejme budú vplývať na e, pozíciu Európskej únie v tomto regióne. Po druhé, a už som to spomínal, dochádza k obnoveniu etnických konfliktov alebo konfliktov medzi rôznymi skupinami obyvateľstva, nielen v Zakaukasku, ale tiež sa otvárajú problémy v Podnestersku, v Moldavsku. Sú tu naozaj intenzívne procesy etnoseparatizmu v Zakaukasku a tieto procesy Ehm, neustále sa posilňujú Rusko, ani ostatné krajiny v tomto regióne, ani západní spojenci nie sú schopní tieto veci vyriešiť nejakým spôsobom, vytvoriť nejaký rámec pre tieto etnokomunálne vzťahy, bojovať proti separatizmu v nejakom kontexte, ktorý by dal perspektívu väčšej stability a pozitívnejšej klímy v tomto regióne. Potom vojenská bezpečnosť pardon, námorná bezpečnosť. Status quo Rusko a Turecko majú hegemóniu, námornú hegemóniu v regióne Čierneho mora. Toto je veľmi dôležité hlavne pre, Rusko, pre, pardon, pre Turecko, ale pre Rusko je to tiež dôležité. Černomorská flotila, táto dohoda s Ukrajinou, teda vlastne poukazuje na túto hegemóniu v Čiernomorsku. Potom Montrealský dohovor. Vonkajšie námorné sily nemôžu na viac než 3 týždne vstúpiť do Čiernomorského regiónu, do Čierneho mora. A ja by som v mene Európskej únii Turecku, kandidátskej krajine, položil nasledujúcu otázku. Ak sa Turecko, keď sa Turecko stane členom EÚ podľa pravidiel SZBP, potom táto krajina bude určitou výnimkou No pokiaľ ide o e, námorné vojenské zariadenia v EÚ podľa dohovoru z Montrealu, pretože toto je súčasťou, ten Montreal je súčasťou SZBP. Námorná bezpečnosť v Čiernomorsku veľmi úzko súvisí s morskou bezpečnosťou a táto je veľmi problematická v regióne Čiernomoria síce existuje rámec Európskej únie pre zlepšenie e, vyhľadávacích a záchranných operácií v Čiernom mori, ale v praxi sa to veľmi e, nevidí. Boli tu len tri lode v minulosti, ktoré sa potopili niekoľko kilometrov od tureckej, bulharskej a ukrajinskej, od ich pobrežia, ale orgány týchto krajín vôbec nevyvinuli nejaké snahy o záchranu či už lodí alebo ich posádok. Väčšina tých e, posádok až na malé výnimky bohužiaľ zahynula. Takže toto je veľmi dôležitý aspekt e, tejto námornej alebo morskej bezpečnosti a to veľmi úzko súvisí aj so širšou otázkou ochrany hraníc. Pokiaľ ide o cezhraničný organizovaný zločin, pokiaľ ide o pašovanie, obchodovanie a tak ďalej. Európska únia má pozitívne skúsenosti vzhľadom na misiu pre Moldavsko a Ukrajinu. Tuto sme vyslali. Tiež máme skúsenosti s monitorovacími misiami v Gruzinsku za ostatné tri roky, takže Európska únia by podľa mňa sa mala viac snažiť, mala by sa snažiť pomáhať krajinám v tomto regióne, samozrejme v pozitívnom politickom rámci, tak aby sme zabezpečili e, náležitú kontrolu týchto hraníc hlavne na Severnom Kaukaze, aby e, tam nevznikla nejaká čierna diera, e, čierna diera, e, ktorá by umožňovala pašovanie drog na západ, jadrových technológií na východ a tak ďalej. Bezpečnosť v oblasti energie, toto je veľmi, veľmi obľúbená téma a ja do toho nechcem veľmi zachádzať do detajlov. Vieme veľmi dobre, že zabezpečenie dodávok energie um, je problémom pre krajiny v Európe, hlavne krajiny východnej a strednej Európy. Toto súvisí so strategiou Ruskej federácie uh, zachovať si monopolný uh, status, pokiaľ je dodávky energie do spomínaných krajín na periférii, východnej periférii a južnej periférii Európskej únie. To má samozrejme politické aj hospodárske dopady. Monopol znamená vyššie ceny, vysoké ceny, monopolné ceny. A má to samozrejme aj určité bezpečnostné implikácie, nie len z perspektívy nejakých abstraktných budúcich strategických úvah, ale aj z hľadiska v súčasnosti. Ide o to, že takýto monopolný e, status existuje prostredníctvom intenzívnych kontaktov oligarchov v oblasti energie v Rusku a potom sú tu kontakty s e, národnými štátmi, ktoré vznikli po zániku Sovietskeho zväzu. E, takže vzniká vzniká tu rastúca šedá ekonomika e, na východnej periférii Európskej únie. Z hľadiska súčasného politického rámca, ktorý si Európska únia zadefinovala v regióne Čiernomoria, myslím si, že by sme sa mali e, sústrediť poprvé na cezhraničnú spoluprácu, aby sa zlepšila inštitucionálna štruktúra pokiaľ ide o šedú ekonomiku, imigráciu, pašovanie, to sa priamo týka Európskej únie. To je poprvé. Po druhé, Európska únia by sa mala viac zapájať do námorných operácií, operácií pátrania, záchrany na mori. A po tretie, Európska únia by sa mala venovať aj otázkam životného prostredia, environmentálnej bezpečnosti, Bospor, nové ropovody, ktoré môžu byť rizikom pre životné prostredie a tak ďalej. Mám pocit, že e, takou politickou chrbticou eh, týchto aktivít eh, Európskej únie, eh, že touto by malo byť posilnenie vzťahu s Ruskou federáciou, nielen pokiaľ ide o rapprochement, ale aj pokiaľ ide o snahu vytvoriť stabilný vzťah na základe stabilných hodnôt, vychádzajúc z princípov a dlhodobých perspektív. Tiež sa musíme snažiť vplývať na Turecko, ktorý je druhým dôležitým hráčom. Je to kandidát na členstvo v Európskej únii a v ostatnom čase sa odkláňa od tejto euroatlantickej štruktúry, pokiaľ ide o hodnoty a aj pokiaľ ide o konkrétne správanie. Ďakujem za pozornosť. Grazie, Ďakujem, pán doktor Minčev. A teraz pani doktorka Lorde Kurs z, z Inštitútu pre medzinárodné strategické štúdie. Moja prezentácia sa bude sústrediť na synergiu Čierneho mora a špecifickejšie budem hovoriť na štyr, o štyroch hlavných oblastiach. Najskôr krátko spomeniem faktory, ktoré viedli k vytvoreniu synergie v Čiernom mori. Po druhé, poskytnem taký prehľad e, implementácie tejto synergie a po tretie, bohužiaľ rečník nehovorí do mikrofónu, rečnička. Vplyv medzinárodného miestneho kontextu a potom možné možnosti zlepšenia čiernomorskej synergie a jej implementácie. Takže tri faktory boli zásadné v zahájení čiernomorskej synergie. Najskôr to bola mm, pozornosť venovaná tomuto regióne v kontexte rozšírenia Európskej únie o Rumunsko a Bulharsko v roku 2007. Po druhé, tieto nov, táto nová vlna rozšírenia kombinovaná s obavami EÚ ohľadom energetickej bezpečnosti, to viedlo k posilneniu angažovanosti Európskej únie v tomto regióne, ktorý doteraz bol v pozadí zahraničnej politiky EÚ. A za mm, tretie, synergia v Čiernom mori bola zahájená aj v kontexte e, politiky susedstva. Konkrétnejšie v kontexte takého vlážnej analýzy politiky susedstva, hlavne pokiaľ ide o bezpečnostné otázky. V tomto kontexte regionálna spolupráca je nevyhnutná, aby doplnila bilaterálny rozmer, ktorý doteraz prevažoval v politike susedstva. Čiže na základe návrhu Európskej komisie v roku 2007 e, Čiernomorská synergia bola zahájená oficiálne a na stretnutí ministrov zahraničných vecí v Kieve vo februári 2008 najskôr ako pružný rámec mm, politiky susedstva, ktorá mala doplňať existujúce politiky politiky prístupu voči Turecku, ale tiež e, strategické partnerstvo s Ruskou federáciou. Čiernomorská synergia bola tiež vytvorená ako spoločný projekt všetkých regionálnych partnerov a organizácií. Čiernomorská synergia má posilniť stability regiónu prostredníctvom podpory ekonomických a demokratických reforiem a s týmto cieľom Oznámenie, ktoré pripravuje komisia, pokrýva mnoho cieľov v sektorov od vzdelávania až po dobrú správu a riadenie, riešenie konfliktov, rybolov, životné prostredie a podobne. Správa o čiernomorskej synergii a o prvej vlne implementácii a ďalší rozvoj v druhej fáze implementácií zdôrazňuje obmedzený úspech, dokonca <clears throat> teda slabý pokrok, takmer žiadny pokrok v oblasti politiky a bezpečnosti. Hlavné ťažkosti spočívajú vo vytvorení sektoriálneho partnerstva v troch kľúčových oblastiach doprava, energetika a životné prostredie Partnerstvo v životnom prostredí bolo zahájené na začiatku tohto roka a potom ďalší vývoj, cezhraničná spolupráca, výzva na verejnú súťaž e, bola už zahájená, týka sa to programov spolupráce. Spoločný program pre cezhraničnú spoluprácu získal 17,5 Eh, milióna eur do roku 2013, ale doteraz eh, tento proces nebol ukončený. Ďalší dôležitý aspekt v čiernomorskej eh, synergii spočíva v spolupráci s ostatnými partnermi v regióne, ako aj s regionálnymi organizáciami. Od roku 2007 vzťah medzi Európskou úniou a Čiernomorskou organizáciou pre spoluprácu bol intenzívny, boli tu pravidelné stretnutia, avšak tento dialog nie je exkluzívny v žiadnom prípade. Európska únia je otvorená spolupracovať s ostatnými regionálnymi organizáciami. Napríklad je tu priestor pre spoluprácu, je to Čiernomorské fórum, ale takéto partnerstvo ešte nezačalo. Čiernomorská e, synergia je prepojená s kontextom, v ktorom sa implementovala. Táto synergia bola negatívne ovplyvnená Um, niektorými nepriaznivými medzinárodnými vývojmi na medzinárodnej úrovni až do roku 2009, pokiaľ ide o obnovu uh, americko-ruských vzťahov a takisto vzťahmi Ruska s NATO. Na európskej úrovni za posledné dva roky európske inštitúcie, členské krajiny a, a predsedníctva sa zaoberali predovšetkým ratifikáciou Lisabonskej zmluvy, ako aj hospodárskou krízou a zároveň európsko-východná politika sa vytvárala hlavne vo svetle východného partnerstva, ktoré do veľkej miery zatienilo e, čiernomorskú synergiu. Na regionálnej úrovni Európska únia čelila ruskému prístupu k, k Čiernemu moru, ktoré považuje Rusko za svoju zónu vplyvu a spolupráca a efektívnosť bola veľmi slabá. Avšak kontext je pružný a vyvinul sa za posledné roky. Teraz sa tu ponúka príležitosť pre Európsku úniu, ako aj pre posilnenú spoluprácu. Na jednej strane je tu Ukrajina, Turecko, ktoré sa priblížili Rusku, ale na druhej strane Európska únia je tiež veľkým partnerom pre obe tieto krajiny. Európska únia tiež považuje e, Čierne more za gravitačné centrum, pokiaľ ide o ekonomiku a ekonomické činnosti. Možnosti, ako napredovať v čiernomorskej synergii, tak tu je niekoľko problémov, ktoré boli identifikované v implementácii tejto synergie. Je tu nedostatok politickej podpory zo strany európskych krajín, nedostatok konkrétnych politických nástrojov, hlavne pokiaľ ide o kontrolu, nedostatok finančných, viditeľných zdrojov, Financovanie Čierneho mora je rôznorodé, je tu NPI, ehm, takisto aj nástroje predvstupové a podobne. Nedostatok vlajkových iniciatív, ehm, duplikácia regionálnych iniciatív a tiež, tak ako to bolo naznačené v prípade cezhraničnej spolupráce, pomalá analýza a implementácia regionálnych projektov. Hlavná otázka teda je, či ešte Čierne more je relevantné v dnešných dňoch. Európska únia musí čeliť dvom protichodným podmienkam. Na jednej strane sú tu, je tu silný dopyt po regionálnej spolupráci, napríklad e, ide o regionálne verejné statky, ako napríklad životné prostredie. Na druhej strane tieto stimuly pre regionálnu spoluprácu sú um, podkopané bezpečnostnými rizikami, napríklad regionálnymi konfliktami. Čiže na otázku, či Čierne more a táto synergia je ešte relevantné, sme zistili, že áno, ešte je to relevantné, hlavne preto, že je tu inkluzívny prístup, to znamená, uh, zaangažovanie všetkých regionálnych hráčov, vrátanie Ruska a Turecka. Čiernomorská synergia ako taká má lepší potenciál na riešenie víziev, ktorým krajiny čelia, pretože inak by to bolo v iných e, politických rámcoch. Čiže inými slovami, čiernomorská synergia by mohla zohrávať užitočnú úlohu e, uľahčovať e, susedské vzťahy a multilaterálne vzťahy, avšak preto, aby sme prekonali tie regionálne napätia, e, Čiernomorská synergia sa musí sústrediť na praktický e, a prístup a prístup orientovaný na výsledky. Na záver niekoľko odporúčaní. Na základe týchto záverov navrhujeme následovné. Európska únia by mala špecifikovať spôsob, akým funguje čiernomorská synergia a tým máme na mysli hlavne viditeľné financovanie a vyčlenený rozpočtový riadok. Po druhé, Európska únia by mala tento rozmer Čierneho mora pridať do svojich bilaterálnych vzťahov s partnerskými krajinami, to znamená lepšie zapracovanie čiernomorskej synergie do bilaterálnej politiky. Po tretie, Európska únia sa musí viac sústrediť na malý počet priorít, aby sa vyhla rozptýleniu e, týchto priorít a environmentálne partnerstvo je dôležitým krok vpred v tomto ohľade. Potom Európska únia musí systematicky e, podporovať e, projekty z dola, teda z tej najnižšej úrovni. Takýto prístup sa ukázal úspešný v novej severnej divenzii e, s Ruskou federáciou. Rusko tiež musí zaangažovať regionálnych partnerov od začiatku projektov, preto aby sa vyvinul záujem, aby sa posilnil ten rozmer vlastníctva. A potom je tu občianska občianská spoločnosť, ktorá si tiež zaslúži väčšiu pozornosť. Čiže dva, dve hlavné odporúčania sa týkajú hlavne monitoringu. Ten sa musí posilniť preto, aby politika bola lepšie prispôsobená a druhé odporúčanie sa týka viditeľnosti. Čiernomorská synergia musí mať väčšiu pozornosť, väčšiu viditeľnosť um, v Európskej únii. Ďakujem za pozornosť. Grazie, Ďakujem, doktorka Delcourt. A teraz pán Mark Cunningham, ktorý je z regionálneho kooperačného orgánu, ktorý sa zaoberá práve Čiernomorskou oblasťou, je to v rámci nemeckého Maršalovho fondu. Ďakujem pekne. Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi, aby som sa vyjadril k stratégii pre Stredomorie z nášho pohľadu. Rád by som sa pozrel najskôr do minulosti, také vzdialenejšie a potom na vývoje od augusta 2008, kedy bola tá vojna. A potom chcem odporučiť nejaké um, veci do budúcnosti pre novú stratégiu a potom to celé uzaviem. Myslím, že všetci to vieme, ale musím zdôrazniť, že geografia, história, ekonomiky v Černomorskom regióne sa líšia od tých v strednej a východnej Európe. Oni tvrdia, že sú súčasťou Európy a chcú, aby im západná Európa podporovala. Došlo k transformácii e, podľa západných vzorov. To bol aspoň teda pokus. Boli tu ale určité negatívne dopady. Ide tu o vzťahy medzi e, týmito krajinami Ruskom, Tureckom a USA. A krajiny tohto regiónu sú teraz nechránené a sú veľmi, veľmi zraniteľné, pretože i naďalej sú e, malo rozvinuté, pokiaľ ide o demokraciu, takže e, sa môžu zviesť k nespolahlivým partnerom. E, ide hlavne o Rusko, v, menšom, v menšej miere aj Turecko. Tieto krajiny sa ešte stále rozvíjajú, pokiaľ ide o inštitúcie majú tam e, zločinenia s vnútornými aj vonkajšími e, tlakmi. Takže my e, sa musíme naďalej snažiť podporovať lídrov v tejto krajine, ktorí sú vo veľmi komplikovanej situácii. Na jednej strane Rusko, ktoré sa snaží obnoviť svoju sféru vplyvu, na druhej strane tu máme Európsku úniu, toto je entita, ktorá sa skôr venuje sama sebe reforme a nie rozširovaniu. Takže krajiny v tomto regióne musia sa snažiť manažovať e, tieto e, vzťahy. E, samozrejme, že majú problém aj s latentnými konfliktami v rámci svojich hraníc. Moskva zachádza dosť ďaleko, pokiaľ ide o používanie e, síly, tak aby tieto krajiny sa nemohli vymaniť z, jej, z jeho sféry v vplyvu. Azerbajdžan, e, e, pokiaľ ide o e, plyn dodávky plynu, pokiaľ ide o dohodu o stredomorskej, černomorskej flotile s Ukrajinou a tak ďalej. Vidíme, že Rusko sa naozaj snaží svoju sféru vplyvu zachovať a posilniť. Keď sa pozrieme na udalosti za minulé dva roky, došlo k veľmi uh, znepokojujúcim vývojom región eh, prešiel veľmi veľkou transformáciou od vojny v augusti 2008. Eh, toto bol taký milník pre celý tento región. Eh, krajiny prehodnocujú svoj vzťah z USA, z EÚ, medzi sebou a Ruskom. Toto malo veľký destabilizačný efekt na tento región. Je tu viacero dôvodov, prečo akákoľvek regionálna stratégia pre tento región musí byť celá nanovo vypracovaná. Keď sa pozrieme na e, súčasnú krízu, aj táto zohráva veľký, veľký význam. E, postihla celý svet a na krajine Černomoria mala dva vplyvy. Poprvé narast nezamestnanosti, e, pokles dôvery v vlády, sociálne a politické nepokoje v regióne, ľudia prichádzajú o prácu, protestujú a mnohé krajiny e, vlastne môžu e, nezvládnuť dlhovú krízu. Občania e, jednotliví veritelia už nechcú viac poskytovať eh, prostriedky, takže ešte nevieme, ako celá táto kríza môže v konečnom dôsledku dopadnúť. Tieto krajiny teda boli posunuté hospodárskou krízou. Eh, USA aj eh, Európska únia tiež boli posunuté krízou a teda vlastne občania požadujú, aby sa Európska únia zaoberala sama sebou a nie udalosťami mimo nej. Takže ratifikácia Lisabonskej zmluvy v roku 2009 je tiež e, kľúčová, je to vnikajúci krok vpred, ale Európa ešte stále len e, tak povedať strávi e, tie zmeny, ktoré sa v ostatnom období udiali. Takže zahraničná politika je menšou prioritou, hlavne pokiaľ ide aj o región Čiernomoria. Keď sa pozrieme na USA, to tieto krajina tiež vplývala na región. Obamová vláda eh, priniesla obnovenie vzťahov s Ruskom. Niektorí hovoria, že je to na úkor koherentnej politiky voči eh, východnej Európe. To je názor niektorých, ale USA majú ďalšie problémy, Irák, Afganistán, ale aj rastúce ekonomiky India a Čína je potrebné zohľadňovať. Tento región, ako, povedala, ako povedali predrečníci, sa militarizuje, je najmilitarizovanejším regiónom na hraniciach Európy. Azerbajčan e, prítomnosť Ruska e, v Severnom Osecku a Abchazsku. Toto všetko sú destabilizačné efekty e, v Zakaukazku, čiže je to naozaj zložitý región a tieto konflikty, nepokoje by sa mohli presunúť aj do regiónu Čierneho mora. Ukrajina a Gruzinsko sú takými najslubnejšími krajinami, ale aj tam došlo k obrovským zmenám od oranžovej, od oranžovej revolúcie a vojny v roku 2008. E, pokiaľ ide o Ukrajinu, Janukovič ako nový prezident e, sa skôr orientuje na východ, hlavne teda na Rusko Takže nová stratégia pre tento región e, sa musí naozaj e, zaoberať tým, ako tieto krajiny reagujú na európske hodnoty. Demokracia, e, Moldavsko je tam možno najpokrokovejšie, potom máme Azerbajdžan, ktorý žiadnu demokraciu v našom zmysle nepredstavuje. Takže uh, Predrečníci spomínali Rusko a Turecko, že sú to najvplyvnejšie mocnosti a ich úlohu nemôžeme prehliadať pri formulovaní našej vlastnej stratégie najslubnejšie vývoje, to je raprošmo medzi pardon, Arménskom a Tureckom. Teraz je to trošku blokované. Viete, že Azerbajdžan to teraz blokuje, pokiaľ ide o konflikt v Náhornom Karabachu, ale e, toto by mohlo mať veľký dopad na celú štruktúru v tomto regióne. Ak dovolíte, ešte niekoľko odporúčaní do budúcna. Európa, Európska únia ako taká musí neviem, ako to dobre naformulovať, ale je potrebné e, nejako vyrovnať tie nápady napätia, názvové rozdiely medzi svojimi členskými štátmi, pokiaľ je tento región. A to úzko súvisí so vzťahom s Ruskom. Toto je potrebné teda zjednotiť, aby sme mali jednotný prístup k celému regiónu. Východná politika Európskej únie musí byť podporovaná z Bruselu, ale aj zo všetkých členských štátov, aby mohla byť efektívna, aby mohla mať nejaký transformatívny efekt. Už ste to iste počuli, ale ja si myslím, že Európska únia musí hovoriť naozaj jedným hlasom v SZBP a v otázkach eh, bezpečnostných eh, spoločná politika v tejto oblasti je istotne krokom tým správnym smerom. Uvidíme, ako sa to vyvinie v súvislosti s týmto regiónom. Pokiaľ ide o krízu, európske krajiny sa musia chrániť pred nejakými takými národnými inštiktami prieť protekcionistické politiky, pretože to má obrovský e, ničivý dopad na krajiny regiónu. Renacionalizácia politiky, xenofóbia, extrémizmus, extrémizmus, to sú veci, ktoré vidíme, ale musíme zabrániť ich šíreniu. Pokiaľ ide o východné partnerstvo a černomorskú synergiu, tieto dve iniciatívy boli vynikajúcim východiskom, ale je potrebné ich očistiť. Je tam veľa prelínania, mm, zmetku. Už sme dnes počuli, že je potrebné ich lepšie financovať. Áno, ak majú dosiahnuť svoje ciele, tak musia byť lepšie financované. Ak obe iniciatívy majú byť zachované, tak je potrebné jasná, urobiť jasnú delbu práce medzi nimi, je potrebné zohľadniť komplikovanosť toho regiónu. Oba tieto mechanizmy preto musia mať v sebe obsiahnuté flexibilnejšie iniciatívy, ktoré budú schopné flexibilne reagovať na zmeny v potrebách v regióne. Pokiaľ ide o hlavné problémy, to sú korupcia, táto má ničivé dopady v regióne. S tým čiastočne súvisí, pokiaľ ide o správu veci verejných, pokiaľ ide o vlády, e, tak je potrebné podporovať nezávislé médiá, politickú opozíciu vo všeobecnosti, občianskú spoločnosť. Toto sa prehliadalo, ale je potrebné tu pridať. Je tu znepokojujúci trend. E, tieto krajiny začínajú potlačať nezávislé médiá, hlasy z opozície a tu by mohol vzniknúť potenciál pre USA a EÚ zharmonizovať svoje programy demokracie, hlavne pokiaľ ide o tento región. Krajiny v tomto regióne tiež musia pochopiť, že tá hlavná práca, čas práce je na nich, že oni musia vytvoriť eh, fungujúce, stabilné demokratické systémy, ak teda toto zamýšľajú. Obaja predrečníci spomínali, že nemôžeme podceňovať dôležitosť podpory kultúrnej a etnickej diverzity a pochopenia medzi týmito skupinami v regióne. Pokiaľ ide o tie latentné konflikty, e, tie sú prioritou, je potrebné ich e, vyriešiť raz a navždy. E, naďalej spôsobujú nestabilitu, neistotu v regióne. A ja si myslím, že Európska únia má skúsenosti v severnej dimenzii. Tieto je možné využiť, je možné využiť aj skúsenosti z Balkánu. To všetko by sa dalo uplatniť v, v regióne Čierneho mora. Takže na záver tento región sa politicky aj hospodársky e, veľmi zmenil za ostatné dva roky. Máme tu globálnu finančnú krízu, krízu európskej identity, máme tu pokračujúce regionálne konflikty a posilnenie Ruska a Turecka. Tento región sa e, snaží dosiahnuť e, dlhodobé demokratické štruktúry. Európska únia a USA nezvládajú vytvoriť jasné politiky na riešenie problémov v regióne. Takže my si musíme položiť otázku, či áno alebo nie, či tento veľký historický európsky projekt integrácie eh, východných partnerov, či v ňom pokračovať alebo nie, eh, pretože niektorí experti hovoria, že vízia Európy, eh, mieru a stability, že táto vízia dosiahla svoje prírodné hranice. Ale potom akú perspektívu majú tieto krajiny, e, ktoré chcú mať rovnaké hodnoty, e, demokratický systém a tak ďalej? Ja osobne si myslím, že táto hranica ešte nebola dosiahnutá. Ja si myslím, že Európska únia sa musí viac angažovať v svojom bezprostrednom susedstve. E, Černomorský región má obrovský potenciál a demokracia je tam ohrozená. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Grazie, doktor Ďakujem, doktor Kanigem. A teraz otvoríme debatu. Máme veľmi dlhý rečnícky zoznam. Nemôžem vám dať ten čas, ktorý by ste si želali. E, maximum na jedno vystúpenie budú 3 minúty. Najskôr e, pán Pasku, nech sa páči. Ďakujem. Čierne more je určite komplexné a mm, komplikované, mm, komplexný a komplikovaný priestor a má potenciál dostať negatívne body na európsky program. Možno, že nie doteraz, ale môže sa to stať v budúcnosti. Synergia je dobrá, pretože už sa ukázalo, že dôležitosť tejto oblasti sa práve ukázala prostredníctvom tejto synergie, ale je to trošku idealistické, pretože ak chceme posilniť koherentnosť e, konceptu, ktorý pred 20 rokmi neexistoval. Pred 20 rokmi táto oblasť vyzerala úplne ináč a zrazu by sme chceli mať oblasť, ktorá funguje tak, ako si to my predstavujeme, že by región mal fungovať. Ďalším problémom je, že tu máme minimálne tri zásadné problémy. Prvým je Rusko. Európska únia má strategický záujem na vzťahoch Rusko a všetko, čo je medzi tým, eh, je v tomto rámci. Nie tak veľmi v rámci eh, čiernomorskej stratégie. Takže nie je tu veľký potenciál pre spoluprácu, skôr pre konfrontáciu medzi Európskou úniou a Ruskom a preto veľké západné krajiny váhajú zaviazať sa do tejto komplex, v tejto komplexnej hre, ktorá je v podstate veľmi konfrontačná. Potom tu máme Turecko a Ukrajinu, ďalšie dva problémy. hlavne pokiaľ ide o ich vzťah s Ruskom. A potom, keď hovoríte o stratégii, tak hovoríte o zaangažovaní sa. A ja nevidím, kde to, odkiaľ to príde. Ale ešte niečo ďalšie, čo je sľubné, väčší konsenzus a vôľa zaviazať sa k Dunajskej stratégii. Dunaj je súčasťou tejto oblasti. Je to súčasťou e, nášho vlastného životného priestoru a tu je pozitívny potenciál, ktorý by sa mohol rozšíriť až na Čierne more. Ale je tu zásadná otázka, ak napríklad spojené vzťahy, Spojené štáty, pardon, posilnia svoje vzťahy s Čínou, tak kde potom sa bude nachádzať vzťah Európskej únie a Ruska, a hlavne krajín, ktoré hraničia e, s Európskou úniou a Ruskom. A toto je oblasť Čierneho mora. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán podpredseda. A teraz dám slovo kolegovi Bosinárov, ktorý je autorom stanoviska za regionálny vývoj. kolegovia, z regionálnej perspektívy budem hovoriť o niektorých kľúčových bodoch mojej správy. Prvý, musíme zaangažovať všetkých existujúcich hráčov v regióne, európske e, členské krajiny, ale aj tretie krajiny, pretože inak táto stratégia nebude komplexná a nebude ani fungovať dva, číslo 2 musíme mať koordináciu medzi existujúcimi inštitúciami a tými, ktoré existujú v rámci EÚ a v blízkej budúcnosti sa vytvoria, mám na mysli vzťahy s Čiernym morom, hospodárskú spoluprácu, parlamentné zhromaždenia, Čiernomoria a tiež synergia. Ale keď hovoríme o synergii, tak tu začnem takou anekdotou. Až doteraz e, sme mali synergiu bez energie, ako povedal pán Minšov, ale miesto synergie sme mali jednu vojnu a jednu energetickú krízu. Problémom je, funguje táto synergia Niečo musíme v budúcnosti zmeniť, aby synergia bola efektívnejšia, alebo aby aspoň bola súčasťou integrovaného prístupu k, regióne, k regiónu. Číslo 3. Koordinácia medzi projektami infraštruktúry, ktoré už existujú, ktoré sa ešte len vyvinú v EÚ a členskými krajinami regiónu a tiež projektami, o ktorých členské krajiny v Čiernom mori uvažujú, napríklad projekty e, budovania diaľnic, ale nie len projekty infraštruktúry, hlavne energetické projekty sú rozhodujúce spojené s energetickými dodávkami do EÚ, ale tiež s bezpečnosťou a environmentálnymi otázkami, pretože teraz máme na stole South Stream, Nabucco, ale Poučili sme sa z Nord Streamu, z katastrofy e, v Mexickom zálive. Keď sa pozrieme na tieto dva problémy, tak potrebujeme regionálnu spoluprácu, koordináciu a dohodu o problémoch spojených s veľkými projektami, infraštruktúrami. Regionálne nástroje záväzné preto, aby sme riešili problémy v životnom prostredí, pretože Čierne more je jednou z najznečistenejších oblastí na periférii Európskej únie a to sa týka aj európskych vôd. Sme pripravení niečo urobiť, niečo záväzné, alebo je to len taká nádej a dúfanie. Až doteraz sme mali len bilaterálne nástroje, E, za ktorými stáli veľké členské krajiny EÚ, multinárodné subjekty v energetickej oblasti a keď sa pozrieme na výsledky, tak je jasné, že Európa musí hovoriť jedným hlasom. No a poznámka na záver, keď hovoríme o tých hráčoch, bol by som opatrný, keď definujeme Turecko ako partnera, ktorý nie je taký predvydateľný. Ako predvídateľná je Európa smerom k prístupu Turecka do Európskej únie? Ďakujem. Pani Tikau, ktorá je spravodajkyňou výboru ITRE, 3 minúty. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som hovoriť len o oblasti, ktoré spadajú do sféry činnosti výboru ITRE. Najskôr musíme uznať, že Čierne more je geostrategicky dôležité pre energetickú bezpečnosť a takisto dôležité pre diverzifikáciu dodávok energie. Vzhľadom na jej blízkosť ku Kaspickému moru, Strednému východu a Strednej Ázii a vzhľadom na to, že po prístupe Rumunska a Bulharska Európska únia sa stala hlavným hráčom v tomto regióne. Chcela by som tiež upozorniť na dlhodobú stratégiu a partnerstvo medzi Ruskom a Európskou úniou a vzájomné záujmy na posilňovaní bilaterálneho obchodu a investícií. Takže chcem upozorniť na tieto dlhodobé strategické záujmy medzi Európskou úniou a Ruskom a na vzájomnom e, záujme na investíciách a liberalizácii obchodu v globálnej ekonomike, ako aj na posilnenie a rozvíjanie hospodárskej súťaže v Čiernomorskom regióne. Chcem tiež zdôrazniť to, že nové prepojenia v sieťach plynu, elektríny a nové elektrárne hlavne pokiaľ ide o fosilné paliva, obnoviteľné e, energie, jadrové projekty, tak e, transparentné pravidlá trhu a ochrana životného prostredia, ako aj prediktabilita a férové podmienky pre tranzit a obchodovanie s energiou sú nevyhnutné aj pre Čiernomorský región. Bezpečnosť energetických dodávok Európskej únie je založená na diverzifikácii zdrojov a e, tých energetických ciest. Nabuko e, ako plynovod je veľmi dôležitý. Ja chcem požiadať komisiu o členské krajiny spolu s ich partnermi, aby urýchlili jeho implementáciu. Musíme zdôrazniť potrebu posilnenia multilaterálnej spolupráci v Čiernom mori a kde Svetová obchodná organizácia ako aj energetická charta sú kľúčové. Musíme podporiť e, plnohodnotný trh a integráciu na základe európskej environmentálnej a energetickej legislatívy a stimulovať účasť krajín v širšom čiernomorskom regióne a mm, energetická dohoda EÚ, EIB a EBRD napomáhajú modernizácii energetickej e, e, infraštruktúry v Čiernom mori. Musíme tiež zvážiť to, že medzinárodný obchod a doprava e, uhľovodíkov v regióne sú dôležité pre rozvoj terminálov pre plyn a ropu. výskumné projekty, tomu sa možno nebudem až tak veľmi venovať, ale Čierne more ako aj Čiernomorská komisia a Organizácia pre Čiernomorskú hospodárskú spoluprácu zohrávajú dôležitú úlohu. Musí tu byť ale akčný plán, vlajkový projekt e, spolupráce, udržateľný ekonomický rozvoj, zlepšenie prepojenia, komunikácie, environmentálna ochrana, bezpečnosť, migrácia a kultúrna výmena tu zohrávajú dôležitú úlohu. Ďakujem. Pán Kazak, spravodajca výboru pre zahraničný obchod, nech sa páči, 3 minúty. Ďakujem, vážený pán predseda, drahí kolegovia, hostia, rečníci. Ja sa obmedzím na niekoľko takých hlavných smerov, ktoré chcem v stanovisku za výbor INTA eh, nastoliť je dôležité, aby v rokoch 2000 až 2008 tento región Čierneho mora mal naozaj neuveriteľný priemer rastu 6 a viac percent, ale po ekonomickej a finančnej kríze bankový systém bol vystavený výraznému stresu a to malo veľmi negatívne dôsledky na tok kapitálu. Preto my navrhujeme, aby krajiny z oblasti Čierneho mora e, boli ekonomicky a finančne prísnejšie a aby sa snažili e, šikovnejšie e, prispôsobiť bankový systém a upraviť ho tak, aby zodpovedal na výzvy súčasnej doby. Po druhé je dôležitá zvýšená synergia pre oblasť Čierneho mora. EÚ e, dosiahla veľký pokrok a e, vďaka spolupráci s rôznymi organizáciami z oblasti Čierneho mora, to je veľmi dôležité ako to už viacerí rečníci predo mnou zdôraznili, ale treba rovnako priznať, že niektoré inštitúcie sa musia ešte zlepšiť a prispôsobiť menovite e, Čiernomorská e, rozvojová investičná banka. Rovnako treba po tretie, aby toto partnerstvo pre životné prostredie v rámci synergie pre Čierne more e, e, znamenala aj adekvátne úsilie v krajinách tak, aby e, skutočne sa tam želateľným spôsobom situácia vyvíjala a aby sa takisto využívali obnoviteľné energetické zdroje. Rovnako sú dôležité aj autostrády. To bude mať veľmi veľký význam pre e, stimulovanie obchodu a ekonomickú a obchodnú výmenu v, regi- v regióne. No a na záver, takmer všetky štáty regiónu sú členmi VTO, okrem dvoch. A to je veľmi dôležitý prvok pre e, zblíženie e, režimov a odstránenie fiskálnych bariér, ktoré bránia výmeny v re- výmene v regióne. To bude ešte o to dôležitejšie, ak Európska únia bude viac spolupracovať s existujúcimi organizáciami ako PAPSEC, parlamentné zhromaždenie VTO. Ďakujem. Grazie, Ďakujem, pán Kazak, pani Jotová spravodajkyňa výboru pre rybolov. Ďakujem, vážený pán predseda, drahí kolegovia. Chcem vám poďakovať za možnosť vyjadriť sa pred vami. Som členom výboru pre rybolov a zodpovedná som za riadenie rybolovu v Čiernom mori. Musím povedať, že takúto správu pripravujeme poprvýkrát. Ako viete, je tu 6 pobrežných krajín a iba dve sú členmi EÚ, Bulharsko a Rumunsko. Myslím si, že politika rybolovu je veľmi dôležitá pri formulovaní stratégie pre Čierne more. Keď o tom hovoríme, treba povedať, že situácia má svoje špecifika i problémy, ktoré však v Európe nie sú dostatočne známe. Nebudem preháňať, keď poviem, že všetko zostáva na regionálnej úrovni. To môže byť vnímané aj cez optiku, že Rumunsko a Bulharsko sú členmi únie iba 3 roky. A preto vítame dlhodobú stratégiu pre tento región. Osobne si myslím, že Čierne more je e, by malo byť e, takisto zohľadnené aj v oblasti nariadení lebo dnes tomu tak nie je. Treba zdôrazniť sociálne, ekonomické a ekologické aspekty rybolovu. Preto je potrebné aplikovať medzinárodný prístup a úzkú spoluprácu, aby Únia dosiahla svoje ciele v oblasti rybolovu, ale aj v ostatných sférach. A na záver chcem sa zmieniť o vytvorení medziparlamentného zhromaženia Euronest, ktorý treba využiť, lebo ak chcem byť úprimná, nič nebude pre Úniu ľahké v priebehu budúcich rokovaní, pokiaľ ide o rybolov, keďže tu máme takých dôležitých susedov, ako je Rusko, e, Turecko, Ukrajina a Gruzínsko. A pokiaľ ide o Rumunsko, a, rybo, a rybárov rumunských, tak ich život, ich zamestnanie, ich chlieb závisí od tejto budúcej stratégie pre Čierne more. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Kováčev, dve minúty. Thank you, Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne všetkým trom odborníkom za ich eh, prezentované názory. Kolegovia, a záver je taký, že musíme viditeľniť stratégiu pre Čierne more v rámci politik EÚ. Záverom je tiež, že by Európa mala hrať, zohrávať aktívnejšiu úlohu v tomto regióne. Je to v záujme nás aj našich susedov. Táto stratégia by nemala zostať len na papieri. Európska únia je dôležitá pre tieto štáty, ale aj pre nás táto spolupráca veľmi dôležitá, pretože prináša prosperitu a bezpečnosť. Preto musíme zabezpečiť, aby naše susedské politiky, ako napríklad nástroje synergie, východné partnerstvo a tak ďalej, aby tieto nástroje boli um, náležite finančne vybavené. Finančný balíček uh, určenia na tieto účely by sa mal využívať uh, efektívne. Vieme, že hlavne v krajinách Strednej a Východnej Európy je problém s absorpciou financií z fondov EÚ. Takže som trošku kritickejší, e, počujem samé slova, slova, slova, ale tieto nástroje bohužiaľ sú často iba prázdnymi slovami. Región Čierneho mora je mimoriadne komplikovaný, viem to veľmi dobre, pretože aj Bulharsko leží na pobreží tohto mora a je súčasťou tohto regiónu. V Burgase a vo Varne mám um, svojich zástupcov a viem, že cezhraničná spolupráca je veľmi dôležitá v tomto regióne. K tomu, čo povedal pán Minčev, áno, tento región má mnoho latentných konfliktov, hlavne východná strana Severný Kaukaz, Náhorný Karabách. Európa by mala podľa mňa zohrávať aktívnejšiu úlohu pri riešení týchto konfliktov. Musíme, musíme využiť našu novú diplomatickú službu a Lisabonskú zmluvu na to, aby Európa bola, na to, aby Európa nebola len donorom finančnej podpory, ale aby zohrávala aj aktívnu úlohu pri riešení týchto problémov. A ja som si z toho vyvodil taký záver, že potrebujeme taký určitý brainstorming, dať hlavy dokopy s kolegami a zabezpečiť, aby všetci aktéry v tomto regióne aj mimo neho, aby eh, vlastne ten dopad aktivít EÚ bol naozaj taký, aký si želáme. Ďakujem. Ďakujem, pán Kovaček. Teraz pán Severín na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa tiež chcem poďakovať panelistom a mám na nich niekoľko otázok. My teda dúfame, že ich odpovede nás obohatia. Témou tohto vypočutia je stratégia EÚ pre Čierne more. Z toho vyplýva, že synergia nepostačuje, ale že potrebujeme stratégiu a ja s tým absolútne súhlasím, potrebujeme stratégiu, nielen synergiu. Bez energie, ale skutočnú stratégiu. Takže Poprosím panelistov, aby nám povedali, aký je rozdiel medzi tou synergiou a tou stratégiou. To by ma zaujímalo. Po druhé, stratégia za normálnych okolností potrebuje nejaký e, dlhodobý uh, záujem. Takže môžete nám povedať, v čom spočíva tento dlhodobý záujem Európskej únie o tento región? A ďalšia otázka. Ide o región, Čierneho mora, alebo skôr ide o také stretnutie, taký také prelínanie viacerých regiónov ktoré majú odlišné záujmy a stratégie a voči ktorým aj Európa má odlišné záujmy a stratégie. A potom ešte otázka Rúska a Turecka. Ja to vidím opakovane, že keď sa snažíme e, tieto krajiny nejakým spôsobom pritiahnuť na svoju stranu, tak e, Rusko Rúsko a Turecko nemajú záujem stretávať sa v, takejto, v takomto formáte. Takže e, čo by sme mohli my ako EU urobiť, aby sa zmenilo, aby sa zmenil tento ich prístup? Môžete ešte prosím niečo navrhnúť tejto súvislosti? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Severín. A teraz má slovo pán Angorakis, nech sa páči. E, Ďakujem, vážený pán predseda. Ελπίζω στη συνέχεια να υπάρχουν και από άλλες περιοχές, γιατί όντως η περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Región Čierneho mora. Počuli sme to tiež zo strany iných rečníkov a pri všetkom, so všetkým rešpektom ku všetkým, ktorí prehovorili, mám pocit, že pán Kenningham aj pán, aj pán Minčev v podstate veľa nového k tomu nepovedali. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že práve pán Kenegen hovoril o určitých eh, výhodách, výhodách, pokiaľ ide o tieto krajiny. Ale je tu aj eh, mnoho nepresností v tom, čo teraz povedal pán Minčev. Boli to také určité myšlienky v súvislosti s geostrategickým vývojom v tomto regióne, ale bolo by dobré, keby sme sa viac odvolávali na tie skúsenosti, ktoré už máme zo spolupráci v regióne Čierneho mora. Chcem sa poďakovať aj pani panelistke, pretože ona nás poinformovala a ukázala nám tie svenovania, ktoré si máme zvoliť. Montrealská zmluva vôbec nevytvára také problémy, ako spomínal pán Minčov. Ja som to vôbec nepochopil. On by chcel, aby tá zmluva bola zmenená, aby ju niečo nahradilo. Čo v takom prípade? To je prvá otázka. Druhá otázka, tá sa týka zasobovaním energiou. Vy ste hovorili o monopoloch, ale aké monopoly máte na mysli? Veď sú tu aj ďalšie možnosti než Rusko, veď môžeme nakupovať ropu tam, kde chceme. Áno, v Rusku je to možno lacnejšie, ale to nesúvisí s monopolom. Čo máme urobiť? Máme zmeniť geostrategickú pozíciu? Ďakujem pekne, pán Angorakis. Ďalší rečníci sa prihlásili. Poprosím stručne doplňujúcu otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim byť eh, veľmi stručný. Áno, ja si myslím, že by sme mali dať možnosť odborníkom, aby sa vyjadrili, aby reagovali. Áno, vypočuli sme si mnoho takých negatívnych, čiernych názorov na región Čierneho mora a je to zrejme realistický náhľad na vec, takže ja mám nasledujúce otázky na panelistov. Ako je to s Čiernym morom? Stáva sa z neho niečo ako mŕtve more alebo zabudnuté more? Čo mám na mysli? Sturečťuje, zrušťuje sa Čierne more z európskeho hľadiska. Strácame Čierne more, ešte než sme ho stihli získať? To je prvá vec. Druhá vec. Panelisti aj kolegovia z výboru stále hovoria o probléme s financovaním. Toto je skôr otázka adresovaná na komisiu. Ako to bude s tým financovaním pre Čierne more, aby to bolo transparentné, čisté, Komisia prijala rozhodnutie 1,5 milióna eur z pilotného projektu pre životné prostredie išlo na stratégiu pre čierne pardon, toto, toto malo ísť do, do Čierneho mora, ale toto bolo e, realokované na iný pilotný projekt týkajúci sa banánov v krajinách HKT. To je všetko z mojej strany. Ja teším sa na odpovede panelistov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo odborníkom. Ale ešte než tak urobím, chcem dať slovo komisii, ale aj vám môžem dať iba 3 minúty. Komisia ešte bude mať možnosť vyjadriť sa podrobnejšie, keď budeme mať na stole správu. Takže to, čo vám teraz na čase odnímem, to potom dostanete, nerobte si starosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Tieto tri minúty na komentáre toho, čo bolo povedané, to je skôr také intelektuálne mučenie ako niečo iné, ale pokúsim sa obmedziť sa niekoľko bodov, ktoré sa mi zdajú zásadný. Prvý z nich, a verte mi, že naozaj nejde o to, že chcem byť k vám zdvorilý, to, že máme túto diskusiu, túto predbežné vypočutie expertov je výborné. Pretože pre nás, pred chvíľkou som žartovala so spravodajcom, keď som povedal, že on ma nepotrebuje, ale ja ho potrebujem. Myslím, že to je veľká pravda, keď parlament ukáže záujem, viac ako záujem, skôr takú dynamiku alebo energiu e, k Čiernemu moru, tak podľa mňa dosiahneme pokrok. To je prvá vec. Druhá vec, možno sa trochu vrátim k tomu, čo povedala pani, um, pani Delkur, pokiaľ ide o synergiu v Čiernom mori. Je to projekt, ktorý si vyžaduje veľa času, bol trošku chaotický a dôvody, ktoré ste uviedli, uh, madám, sú naozaj veľmi presné. Je tam veľmi veľa vnútorných sietí a to musíme rešpektovať. Ale je jasné aj to, a tu sa dostávam pomaly k svojmu tretiemu bodu, Čokoľvek urobíme v tomto projekte, ak chceme dospieť k stratégii, tak musíme mať na zreteli, že nechceme úžasný dokument, ale ktorý sa nebude implementovať. A parlament ako rozpočtová autorita má tu kľúčovú úlohu. Nezastavte sa tým, že vytvoríte perfektný dokument. Ja by som si želal, aby sme sa nezastavili v tejto etape. Potrebujeme nástroje. Nehovorím len o finančných nástrojoch. Potrebujeme aj to, aby sme mali ľudí, e, koncentráciu na politickej úrovni, energiu, ktorá bude všade zvonka, ale aj zvnútra, aby sme realizovali takýto program a medzi faktormi chaosu, o ktorom som hovoril pred chvíľkou, je jasné, že znásobovanie programov, iniciatív, ktoré vždy si vyžadujú koncentráciu nielen finančných prostriedkov, ale chýba im kontinuita a koherentnosť. To je druhá vec a k strategickej e, otázke by som ešte povedal, že som si vypočul spravodajcov a počul som tiež vážených poslancov, ktorí zdôraznili, aký je tento región komplexný. Vždy, keď verejne vyhlásime, že Čierne more sa stalo morom Európskej únie, tak si spôsobujeme problémy. Nehovorím, že v Stredomori nie sú problémy, ale historická hĺbka našej prítomnosti v Stredomori je iná. Európska únia pri... má tak povediac v Bruseli Čierne more e, spôsobuje strategický problém, psychologický problém a tieto problémy nehovorím, že toto by mali byť nejaké múry alebo dôvody, aby sme nekonali, ale že to sú veci, ktoré musíme mať na zreteli v našich prejavoch, v výbere nástrojov, ktoré navrhujeme. A tým chcem povedať, pán predseda, pretože mám málo času, pre nás je to výborná správa, že hovoríme o stratégii. Robme to ale koherentne. Nie len koherentne z politického hľadiska, ale aj e, v implementácii nástrojov. Sme samozrejme k dispozícii spravodajcom, predsedu a všetkým členom výboru, aby sme o tom ďalej diskutovali. Ďakujem. Ďakujem, pán Bešela. A teraz da- dáme slovo našim expertom. Ehm, myslím si, že bude ťažké odpovedať na všetky pertinentné otázky a komentáre, ktoré tu odznili, ale keďže tu máme takýchto prestížnych hostí, eh, tak ich poprosím, aby sa vyjadrili, ale aby neprekročili 10 minút, lebo vtedy musíme skončiť vypočutie. Prosím, vystúpte v rovnakom poradí ako predtým. Každý má tak 2, 3, maximálne 4 minúty. I'll be, I'll be Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný. Rozdiel medzi synergiou a stratégiou. Synergia v Čiernom mori bola takým úvodným nástrojom uvádzajúcim Európsku úniu ako faktor v tomto regióne. A z tohto dôvodu sa to vyvíjalo už na základe existujúceho inštitucionálneho rámca, to bol BISEK. Stratégia by znamenala, že Európska únia predstavuje oddelený vplyvný faktor, svoje vlastné záujmy, má a do určitej miery e, vlastne konkuruje iným faktorom v regióne preto, aby sa vytvoril nielen prepojenie, ale aj stabilný vplyv. Čo je teda dlhodobý záujem, je záujem pre Európsku úniu? aby sa rozvíjala takáto stratégia v Čiernom mori. Je to len tá skutočnosť, že Bulharsko a Rumunsko sú, majú pobrežie na Čiernom mori. Myslím si, že Európska únia sa zaujíma o dlhodobý prospekt alebo perspektívu mať susedstvo na východe, ktoré zo sociálneho a politického hľadiska odzrkadľuje situáciu v Európskej únie, aby tá toto susedstvo bolo priateľské, pretože inak budeme mať susedov, ktorí budú čerpať e, prostriedky, čerpať energiu, ale neprospeje to Európskej únie. Čiže dlhodobým záujmom Európskej únie či už ide o krajiny, ktoré sa možno stanú členmi EÚ alebo nikdy sa nestanú členmi. Dlhodobým záujmom Európskej únie je vytvoriť taký okruh európskej integrácie, čo je taký spoločný európsky svet národov patriacich e, do okruhu hodnot Európskej únie bez toho, že by boli e, súčasťou samotnej Európskej únie na nejaký čas. Myslím si, že Čierne more by sa dalo považovať za integrovaný región patriaci do tejto skupiny alebo bod stretu rozličných kultúr a strategických faktorov, ale čokoľvek už teda si myslíme o tomto regióne, musíme mať na zreteli to, že Európska únia musí byť primárnym faktorom v regióne a že ostatné mm, krajiny, Rusko a podobne musia byť rešpektované, ale nesmie tu byť žiadna hegemónia. Ďakujem, pán doktor Minčev. A pani doktorka Del Kuro, 3-4 minúty. Merci, donc... Ďakujem. Ja odpoviem najmä na tri otázky. Stratégia. Stratégia e, podľa mňa bude zásadná na zvýšenie e, viditeľnosti oblasti Čierneho mora v EÚ a to prostredníctvom iniciatív, ako je východné partnerstvo. Prečo viditeľnosť? Pretože E, ju potrebujeme, aby sa Čierne more nestalo zabudnutým regiónom. Druhá časť stratégie je spresniť dlhodobé ciele EÚ v tejto oblasti a samozrejme, že to je najmä stabilita, založená na zdieľaní istých hodnôt. Pokiaľ ide, synergie, pokiaľ ide o synergiu v oblasti Černého mora, tak sú tu isté poznámky, ktoré sa týkajú rôznorodosti regiónov na Čiernomorskom pobreží. Práve pridaná hodnota tejto synergie je možnosť prepojiť rozličné regióny, ktoré sa odlišujú a utvoriť akýsi koridor ku Kaspickému moru a tak ďalej. Čiže to je taký jedinečný nástroj, lebo synergia Čierneho mora umožní pracovať, aby spolupracovali krajiny, ktoré v minulosti prináležali do rozličných politických rámcov z hľadiska EÚ. Otázka Ruska. Ako motivovať Rusko? To je tá hlavná otázka. Nazdávam sa, že táto otázka je akýmsi, kde si, akýmsi základom týchto otázok Máme tu situáciu, ktorá trvala pomerne nedlho, keď vlastne sme nemohli veľmi spolupracovať. Ak odpoveď v tejto oblasti synergie pre Čierne more nás povedie e, k spolupráci po malých krokoch, v malých krokoch, po krokoch, tak tam si uvedomíme, že je veľmi dôležité partnerstvo, ktoré práve bolo otvorené pre túto oblasť v oblasti životného prostredia najmä pokiaľ ide o severnú oblasť. Máme tu teda spoluprácu s Ruskom, ktorá bola obnovená, aj keď je tu veľký, vý, e, veľký rozdiel, veľk, lebo vlastne v tejto severnej oblasti hlavnými partnermi sú Rusko a EÚ. No a teda to Čierne more ešte tam tiež zapadá. Ďakujem doktor Kadelkura. Posledné tri minúty E, dáme pánovi Kanigenovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Určite som nechcel vyzerať nejak zlovestne, alebo moje slova neboli mienené takto. Je tu nový kontext, nová politika, ktorú musíme brať e, do úvahy v rámci tohto regiónu a ja súhlasím e, s predrečníkmi, že toto je potrebné Musíme vytvoriť novú stratégiu, ale musíme brať no, no, do úvahy nový politický, ekonomický a sociálny kontext. Ja súhlasím s kolegami, že toto je výborný začiatok, že tu boli určité úspechy a pokrok v regióne. Podporuje sa spolupráca v rozličných sektoroch, ako napríklad životné prostredie, diálnice, riadenie hraníc, mm, krízový manažment a podobne. Čiže je tu veľký potenciál pre spoluprácu bez toho, že by sa mocenská štruktúra nejak veľmi narušila. Myslím, že more, toto more určite nie je zabudnuté alebo že ho strácame predtým, ako sme ho vlastne získali. Sú tu dva nástroje, ktoré už fungujú a je to výborný začiatok. Potrebné je brať do úvahy len nový politický kontext. A musí to byť štruktúra, musíme byť dostatočne pružný a akceptovať zmeny v regióne. Ďakujem pekne. Grazie, doktor Ďakujem, doktor Cunningham. A na záver možno dáme slovo pánovi spravodajcovi. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne panelistom, ktorí naozaj mali vynikajúce prezentácie. Chcem sa poďakovať aj kolegom, ktorí vystúpili v tom kole otázok. No už čo dodať? Ja si myslím, že budeme potrebovať ďalšie a ďalšie vypočutie, aspoň by sme potrebovali. Ja myslím, že tak už máme taký jasnejší obraz toho, aké je status quo v regióne Čierneho mora. A skutočne si myslím, že môžeme vyvodiť taký záver, že sa nemusíme bať, že by sa na Čierne more zabudlo. Čierne more vôbec nie je ohrozené zabudnutím, pretože sú tam aj iní aktéry, ktorí sa o ne zaujímajú a tí sú aktívni, tí iní, nie EÚ. Takže určite nebude zabudnuté. Musíme si uvedomiť, že Čierne more nie je len nejakou marginálnou oblasťou, ale že je strategickou oblasťou z hľadiska Európskej únie, z hľadiska energie, že je naozaj je to centrálna oblasť záujmu pre Európsku úniu. To je prvý záver. Ďalší záver, eh, myslím, že vyplnil veľmi jednoznačne z dnešného vypočutia, je ten, že potrebujeme stratégiu, naozaj riadnú stratégiu. Poukázali na to všetci traja panelisti, že je tu záujem Európskej únie v tejto oblasti Otázka financovania, to tu bolo načetnuté viackrát. To je taký všeobecnejší problém, ktorý Európska únia má, že potrebujeme konkrétne, realistické, pragmatické politiky a nástroje pre Čierne more. Ja viem, že nás čas tlačí, ešte raz veľa vďaka všetkým, čo sa zúčastnili tejto rozpravy. Ďakujem pekne a pevne verím, že táto rozprava bude v podobnom duchu môcť čo skoro pokračovať. Ďakujem. Ďakujem pekne spravodajcovi, expertom, všetkým, ktorí vystúpili, aj eh, doktorovi Beše. Ďakujem teda veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavé sednutie, budeme v tom pokračovať, ako náhle bude správa hotová. Ďalšia schôdza výboru bude 20. septembra o 19. v Štrásburgu. Končím dnešnú schôdzu.